vám môžem povedať, že komisia e, veľmi e, pozorne sleduje celú situáciu v Tunisku, v ďalších krajinách v tejto oblasti. Ďakujem, pani Malström. Vaše vystúpenie ukončilo túto rozpravu. E, podľa dnešného programu pristúpime teraz práve pani Omen Ruiten, ktorá bude hovoriť o trvalo udržateľných, primeraných a bezpečných európskych dôchodkových systémoch. Pani spravodajkyňa, kde ste? Ah <laughs> Très bien. Allez-y, madame la rapportrice, s'il vous plaît. Nech sa páči, pani spravodajkyňa, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán predsednička, pán komisár, vážené dámy a páni. Ja by som chcela na začiatku našej rozpravy poďakovať kolegom, ktorí mm, ktor, s ktorými sme veľmi dobre spolupracovalo na tejto správe aj sekretariat parlamentu. Uh, tom zasadnutiach takisto. Nebolo to jednoduché. Mali sme obrovské množstvo pozmeňovacích návrhov, ale e, myslím, že sa nám to skutočne podarilo, pretože ako reakciu na tú základnú knihu máme, na zelenú knihu máme veľmi dobré reakcie. Je to primerané. Nebolo to také jednoduché, pretože um, dôchodkové systémy podliehajú jednotliv, e, jednotlivým členský, jednotlivých členských štátov a museli sme si zvoliť aj takú istú metódu koordinácie. Samozrejme, e, trvalá udržateľnosť dôchodkových systémov e, je pod tlakom, pretože opačná pyramída, mm, čo sa týka veku obyvateľstva, toto všetko vytvára tlak prestarle, naše e, staršie obyvateľstvo alebo veľký počet staršie, e, starších ľudí, potom všetko vytvára obrovský tlak. Ale takisto potom my musíme vytvárať tlak na štátne rozpočty a na, toto tvorí, robí tiež tlak e, na stabilitu rozpočtov členské štáty prikročujú k opatreniu, že dvíhajú vek odchodu do dôchodku. Ehm, čo sa týka mm, dožitia, veku dožitia, um, tu sa toho ešte, tu sa, tu sa to myslenie nezmenilo v rámci uh, tých dôchodkových systémov. Možno, že by sme mali ísť uh, touto cestou. V každom prípade môžeme zdvihnúť vek dôchodu, do, odchodu do dôchodku, ale toto musíme urobiť len, alebo členské štáty to musia urobiť len po dohode so sociálnymi partnermi, pretože toto nie je veľmi sociálne opatrenie. Jednoducho sa musíme postarať o to, ale aby aj starší ľudia si udržali svoje pracovné miesto. My musíme byť flexibilní, musíme e, prispôsobiť jednotlivé kariéry e, tomu, že ľudia môžu pracovať dlhšie. iné členské štáty potom sa snažili šetriť, a toto sa prenieslo na, e, člensk, e, teda na zamestnancov aj na zamestnávateľov, vytvárali sa, vytvárajú sa rôzne e, penzíne fondy a tieto systémy v podstate nie sú tak pod tlakom ako štátne rozpočty, ale aj tento vek odchodu do dôchodku, ten navýšený vek odchodu do dôchodku tu tiež môže spôsobovať určité problémy. Um, keď si zoberieme e, možnosť investícií a celé stroskotanie, e, e, teda celý problém na týchto trhoch v minulosti, tak aj tieto systémy vlastne sa dostali pod tlak. My jednoducho musíme nájsť lepší náhľad do týchto systémov. Myslím si, že by sme mali počkať na pôsobenie uh, Eh, a vstúpenie do platnosti novej smernice predtým, ako budeme chcieť um, meniť predpisy. Už deriváty a pezné fondy sa môžu prepojiť. Deriváty, deriváty sa používajú na zabezpečenie uh, penzijných fondov. To znamená, že s tými sa nemôže špekulovať. A potom tu máme tretí taký pilier, um, samozrejme šetriť. To nie je veľmi e, príjemné, ale je dôležité, aby sme vo verejnosti vytvorili e, vyššiu mieru povedomia práve pre tieto opatrenia. Ehm, ešte dve krátke poznámky primeranejšie dôchodky. Už toto nemôžeme uh, zabezpečiť na európskej úrovni, pretože čo je primerané, to musia zabezpečiť členské štáty. To musia oni povedať, čo je pre ich krajinu primerané. Čo sa týka toho druhého piliera, tam sa musí zabezpečiť prenosnosť e, dôchodkov. Pán komisár za komisiu. Veľmi pekne ďakujem. Um, Dokument o dôchodkoch, ktorý sme uverejnili v lete minulého roka, odštartoval diskusiu o dôchodkoch v Európe. Výsledkom bolo vyše 100 konferencií stretnutí so zainteresovanými stranami a dostali sme takmer 1700 odpovedí. V dokumente sa hovorí o kľúčových výzvach tejto oblasti a odpovedá sa na otázky, ako by štáty mali prispieť k tomu, aby dôchodky a dôchodkové systémy boli trvalo udržateľné, bezpečné a primerané s uplatnením princípu subsidiarity. E, vychádza sa z holistického princípu, pretože ja aj komisár Barnier sme presvedčení o tom, že e, takéto dôchodky sú, je veľmi dôležité, aby sa dôchodky zabezpečili, vychádzajú z troch pilierov zodpovednosti. Chcel by som teraz uviezť dôvody, pre ktoré komisia uverejnila tento, túto zelenú knihu. V prvom rade bolo potrebné prekonať nerov nerovnováhy medzi narastajúcim rozdielom medzi výškou dôchodkov a očakávanou dobou dožitia. E, takisto bolo potrebné reagovať na zmeny v národných e, dôchodkových systémoch po dekáde e, dôchodkových reforiem. A napokon bolo potrebné riešiť tieto otázky vo svetle hospodárskej a finančnej krízy. Takisto aj táto kríza a tieto okolnosti sa musia odraziť vo výstavbe dôchodkových systémov systémov, aby bolo možné zmierňovať riziko, absorbovať šoky a plne pripraviť systém dôchodkov na e, čoraz e, rýchlejší e, alebo na, na čoraz väčší počet starých ľudí. Musíme vychádzať z našich skúseností, vymenať skúsenosti s dôchodkovými reformami. Je konsenzus, pokiaľ ide o potrebu koordinácie na úrovni EÚ a vytvorenie pravidel týkajúcich sa týka cezhraničných otázok. Toto e, všetko e, je e, podmienené aj snahami členských štátov o reformu svojich dôchodkových systémov tak, aby odrážali demografické trendy, zmeny na trhu práce. Ale ešte stále treba ísť oveľa ďalej a niektoré krajiny dokonca ešte ani nepristúpili k dôchodkovej reforme. Dámy a páni, s radosťou som si prečítal správu, ku ktorej gratulujem, blahoželám pani spravodajkyni, e, ktorá veľmi podporuje práve ten holistický prístup, ktorý sme si zvolili. Na viacerých miestach e, zdôrazňuje prepojenie medzi primeranosťou, udržateľnosťou a bezpečnosťou a takisto hovorí o oblastiach, kde môže Európa priniesť pridanú hodnotu. E, Eh, analizujú sa tu aj eh, výsledky, eh, komisia analizuje výsledky konzultácií, vrátanie vstupu Európskeho parlamentu a začala pripravovať bielu knihu, ktorá má byť prezentovaná v treťom štvrť roku roku 2011. Teraz by som chcel záverom povedať, že k veľkým úspechom sociálneho modelu Európy patrí zabezpečenie toho, aby staroba nebola synonymom chudoby. Je to sľub, ktorý bude potrebné naďalej plniť a pomáhať členským štátom prijímať správne rozhodnutia s cieľom zabezpečiť, aby dôchodkové systémy zodpovedali svojmu účelu. V, niektorých, v niekoľkých posledných mesiacoch sa e, zintenzívnila diskusia o dôchodkovej reforme programe a táto e, diskusia bude rovnako intenzívna aj v nadchádzajúcom e, období. E, silne počítam s, s podporou a s účasťou Európskeho parlamentu. Ďakujeme. Teraz v mene komisie dávam výboru pre hospodárske veci dávam slovo na dve minúty pánovi Kutašovi. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o dôchodky, tak tu skutočne treba e, potvrdiť e, význam konania na európskej úrovni. Dochádza k starnutiu obyvateľstva a prejavuje sa to aj na trhu práce, čo si vyžaduje spoločné riešenie. E, pokiaľ ide o účasť európskej inštitúcii, táto môže byť obmedzená, ale ak chceme, aby európska legislatíva bola účinnejšia. Musíme podporovať e, mobilitu pracujúcich pracovníkov e, v rámci e, jednotného trhu. Treba zabezpečiť, aby ľudia mohli zotrvať na trhu práce až do momentu odchodu do dôchodku boj, e, e, takisto boj proti e, nezamestnanosti je veľmi dôležitý. Takisto treba podporovať tvorbu pracovných príležitostí. Reforma dôchodkových systémov by nemala byť systémom, ktorý zbavuje niektoré kategórie zamestnancov pravidelného príjmu. E, systém dôchodkov musí byť primeraný pre všetkých občanov a práve s týmto cieľom sme predložili podporili myšlienku európskeho odchodu do dôchodku. E, členský štát by mal e, zaručiť e, taký príjem na dôchodku, ktorý zabezpečuje potrebnú životnú úroveň. Niektoré štáty však nie sú ochotné nechať Európu pôsobiť v tejto oblasti, ktorá spadá do ich pôsobnosti, ale sociálne sociálne nepokoje a nespokojnosť by mohli viesť k veľmi prekvapujúcim dôsledkom. A stačí si pomyslieť na problémy ľudí, ktorí e, často musia trpieť, e, pretože štát nejaví dostatočný záujem ich problémy. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcel kolegyne eh, Omenroy, ten poďakoval za dobrú spoluprácu. Mnoho, mnohé z toho, čo som čo o, eh, napísal náš výbor, bolo prevzaté do o, eh, záverečnej verzie stanoviska. Je dôležité, aby všetci vedeli, ako, z čoho sa skladá ich a ako vzniká ich dôchodok. E, otázky však zostávajú otvorené Eh, eh, ide o vyhlásenia k eh, Euró- alebo ide o vyhlásenie dôchodkovej politiky za politiku európsku. Neviem, ako má vyzerať architektúra takejto európskej dôchodkovej politiky. Také nezáväzné, ako sme si mysleli, to však nez- nezostane, ale na to by potrebovali členské krajiny ochotu preniesť svoje zodpovednosti. Ďalej je tu potom otázka narastajúcej dĺžky života to odporúčanie, ktoré tu odznelo, nemôžem podporiť, pretože pre nás, pre Holandsko to napríklad nie je prípustné. Ďakujeme teraz na minútu pani Matera. Ďakujem pani eh, predsedajúca. Už k správe pani eh, Omen ten, tu treba povedať, že v zelenej knihy, knihe komisie o budúcnosti dôchodkového E, systému sa nedostatočne e, rieši otázka rodovej rovnosti. E, to nezohľadňuje sa tu prerušenie, časté prerušovanie profesijnej kariéry ženy kvôli deťom a rôznych iným, kvôli rôznym iným dôvodom povinnosti vedenia rodiny. To všetko znamená, že ženy na seba berú osobitnú formu záťaže Eh, ďalej často eh, pracujú eh, na čiastkový úvezok, pretože sa venujú rodine. To všetko ženy svojím spôsobom v dôchodkovom systéme diskriminuje. Zvyšuje sa riziko ich chudoby a navyše k tomu treba pri, prirátať ešte skutočnosť, že majú oveľa vyššiu priemernú dĺžku života všetky tieto rozdiely treba konečne zohľadniť v zodpovedajúcom systéme výpočtu dôchodkov. E, zelená kniha komisie e, chce použiť metódu otvorenej koordinácie. No ale na záver chcem ešte povedať, že už v Bielej knihe bola e, veľmi horúca otázka rodových rozdielov pri, pri vyplácení dôchodkov. Chcela som vlastne povedať ešte viacej, ale nie času. Teraz e, majú slovo e, rečníci za jednotlivé skupiny. Začneme pánom Eurim. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade e, bolo predložených okolo 500 pozmeňujúcich návrhov, čo ukazuje, aký veľký záujem ľudia javia o túto otázku. Chcel by som sa poďakovať pani spravodajkyni za to, že sa jej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 Eh, zjednodušeným, zjednodušeným spôsobom eh, opísať eh, situáciu a odraziť súčasný postoj Európskeho parlamentu. Hovorím o súčasnom postoje, pretože to je len začiatok. Bola uverejnená zelená kniha, pripravuje sa biela kniha, čiže nachádzame sa v istom štádiu tejto rozpravy. A pokiaľ ide o prístup komisie k dôchodkovým systémom, môžem upriamiť pozornosť na skutočnosť, že je potrebné spresniť niektoré postoje. E, keď hovoríme o druhom pilieri, tento by mal byť doplnkom prvého piliera. A nehovoríme o vytvorení druhého piliera tým, že by sme odoberali prostriedky z prvého piliera. Je potrebné, aby sme pomocou druhého piliera e, stabilitu upevnili a aby sme ju neohrozili. E, ďalej je tu E, e, zrejme problémy dôchodkového systému sa e, nezabezpečia alebo nevyriešia len takýmto spôsobom je potrebná aj kooperácia a je potrebné zabezpečiť, aby sme pripravili potrebnú stratégiu a vychádzali zo strategických cieľov ekonomického riadenia. Pán Darden, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som zdôrazniť, že sme dospeli k veľmi dôležitému konsenzu a chcel by som zablahoželať pani spravodajkyni. Je eh, možné, že stanovisko našej politickej eh, skupiny sa presadzuje a pokiaľ ide o väčšinové hlasovanie, je jasné, že musíme vytvoriť inštitucionálny rámec. Pokiaľ ide o budúcnosť dôchodkových systémov, existuje jeden dokument, ktorý bol predložený komisiou, je to výročná správa o raste. E, takisto sa o tom hovorí v dokumente pani Merklovej a pána Sarkozyho, ktorý sa týka konkurencie schopnosti. Hovorí sa tu v zásade o prvom pilieri, kde by bolo potrebné automaticky stanoviť vek odchodu do dôchodku. A ak mám hovoriť o našej správe, e, prvý pilier zohráva veľmi dôležitú úlohu, pretože ide o pilier solidarity a potom sú tu doplňujúce e, piliere druhý a tretí. A pokiaľ by sme zvyšili vek odchodu do dôchodku, tak e, by sa mohol zvýšiť na takú úroveň, ktorá by bola nepriateľná je potrebné na úrovni členských štátov zabezpečiť potrebné záruky. Musíme zabezpečiť, aby sociálni partnery presadzovali reformu dôchodkových fondov a musíme zrušiť aj rozdiely medzi mužmi a ženami. Hovorila o tom aj Barbara. Ak teda budú takéto prvky vytvorené, dúfam, že náš parlament vyšle Európskej komisii jasný signál. Bude to znamenať, že sme pokrokoví a Dúfam, že naša správa prispieje k Bielej knihe. Ďakujem. Slovo má pani Harkin. Ďakujem. V prvom rade by som chcela poďakovať spravodajkyni za dobrú prácu, čo uľahčilo prácu aj mne. Takisto chcem poďakovať za spustenie tejto diskusie komisii. Veľmi, veľmi aktuálna diskusia. Mnohí z vás hovoria o časovanej bombe týchto e, dôchodkových problémov e, a keď tu hovoríme o odhade toho, čo si dávame momentálne bokom na e, dôchodkové nároky a zdroje, ktoré budeme potrebovať na to, aby sme zabezpečili dostatočné dôchodky v budúcich 40 rokov, je to obrovská, obrovská priepasť. A v tomto kontexte výraz časovaná bomba naozaj sedí. Ale e, takúto bombu netreba len pomenovať, ale treba ju aj e, imobilizovať, treba ju zneškodniť. Myslím si, že správa nám ukazuje, že e, štáty sú samotné zodpovedné za to, aby boli dostatočné dôchodkové prostriedky pre e, občanov. Takisto e, konštatujeme, že ekonomiky týchto krajín, členských krajín sú vzájomne prepo- prepojené a preto je dôležité využívanie OMC a preto je dôležité možné pre EÚ stanovovať, harmonizovať určité veky odchodu do dôchodku, ale musíme zvážiť to, že členské krajiny by mali definovať adekvátnosť na to, aby ľudia dokázali žiť e, primeraný, dôstojný život. Vyzývame členské krajiny, aby sa e, zaoberali problematikou e, žien, ktoré sa starajú o deti, takisto stratégia 2020 a otázky mobility. Ďalej, záväzky, záväzky e, penzíneho charakteru musíme zabezpečiť, aby sa tu nevytvorila nejaká priepas, nejaká čierna diera. Nemôžeme ignorovať jej existenciu. Ďakujeme. A teraz má slovo pani Lambert na dve minúty a pol. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som tiež chcela pridať svoj hlas k tým, ktorí poďakovali našej spravodajkyni za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla na tejto správe, pretože všetci si uvedomujeme, že sú tu národné rozdiely, rozdiely medzi politickými skupinami a priniesť výsledok, ktorý si získa podporu, tak to je naozaj výkon. Naša skupina, moja skupina e, sa teší tomu, že sa tu uznáva význam e, dôchodkov v prvom pilieri záväzky primeranej úrovne. Nož to všetko e, čo vedie k tomu, aby sme mohli e, naše e, životy žiť dôstojným spôsobom. Otázka chudoby a takisto to tiež súvisí pre mnohých ľudí e, s otázkou fixného príjmu a ako základnej záruky. My tiež vítame uznanie skutočnosti, že potrebujeme hovoriť o dôstojných dôchodkových systémoch pre naše ženy. Takisto uznávame význam riešenia diskriminácie starších zamestnancov, starších pracujúcich. E, chceme podporiť opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom zostať v, pra- e, v pracovnom e, aktívnom živote. Sú tu veľmi e, rozhodujúce otázky, pretože viete, že čoraz viac ľudí nepracuje pre jednu spoločnosť počas života, naopak pracujú pre množstvo spoločností a nie zriedka sú tieto e, spoločnosti aj v rôznych krajinách. A túto fragmentáciu dôchodkových systémov musíme tiež riešiť. A to, tu EÚ má svoju úlohu. Teší nás vidieť, že táto správa obsahuje aj záväzky pre predpisy týkajúce sa druhého piliera kde by sa zabezpečilo eh, boj proti diskriminácii, či už ide o typy pracovných zmluv, eh, rodové otázky alebo vek. Musíme eh, príjmať všeobecne prístupy, ktoré zohľadňa rôzne rytmy pracovných životov, rôzne vzory a rôzne typy prác. Nechceme negatívne dopady chceme opätovne zorganizovať solidaritu v tomto pilieri nielen pre tých, ktorí, ktorí majú veľmi pravidelné a typickejšie e, pracovné zmluvy, ale práve pre tých, ktorí majú aj netypickejšie krátkodobé zmluvy a podobne. Ďalej potom je tu tretí pilier a e, súkromnoprávne formy. E, predpisy k tejto téme, ak sa do nich pustíme, je rozhodujúce, aby ľudia mali dostatočné informácie o takomto pilieri. Takisto vítame skutočnosť, že táto správa obsahuje E, ustanovenia o tom, že treba aj potrebný čas na adaptáciu, ak by malo dojsť k zmenám týchto e, systémov, pretože ľudia si musia zvážiť svoju budúcnosť. Ďakujeme pani e, Lamberts a teraz má slovo pani Girling, je tu? Nech sa páči, máte slovo a to na minútu. Ďakujem. Moja skupina e, podporuje uverenie tejto zelenej knihy. Je to veľmi aktuálna téma a ukazuje nám to, e, že e, o týchto témach sa hovorí vo všetkých členských krajinách. Zmen, zmena demografického zloženia obyvateľstva, rodové výzvy, to všetko je témou v každej krajine a mohla by som pokračovať aj ďalej. EÚ uznáva význam toho, že členské krajiny by si mali deliť a zdieľať najlepšie skúsenosti a takisto e, sa tu podčiarkuje, že je to kompetencia členských krajín. Dôležitá je tu otázka adekvátnosti odchodu e, do, e, a vekov odchodu do dôchodku. Dôležité je tiež, že na základe vlastných okolností majú členské krajiny teda zohľadniť svoje osobitosti pri vytváraní predpisov. Dôležitá je tu aj prenosnosť na dôchodkových nárokov, aby sme posilnili spoločný trh. Nemali by sme tu mať ľudí, ktorí budú mať nevýhodu v tom, že ich eh, dôchodkové prostriedky sú zmrazené v rôznych členských krajinách. Demografické e, zmeny, aj pracovné návyky, to všetko sú e, aktuálne témy, ale je dôležité, aby do našeho myslenia a do našej politiky tieto zmeny e, našli určité odzrkadlenie. Ďakujem a teraz má na minútu a pol slovo pani Figueredo. Ďakujem pekne. Mm, v tejto diskusii nesmieme zabudnúť na to, že je tu návrh pre tzv. pakt mm, hospodárskej konkurencieschopnosti, teda hospodárskej súťaže. Tu um, budeme mať nové útoky na štátne systémy um, dôchodkového zabezpečenia. Um, a toto potom môže E, zasahovať alebo zasiahnuť e, mzdy zamestnancov, e, zhorší to ich dôchodky, pretože sa dostáva, môže dostať do rúk špekulantov. My jednoducho sa musíme postarať o to, aby sa nebudovali protisociálne politiky. Možno ako by mohlo vyplynúť aj zo zelenej knihy komisie, keď e, musíme alebo chceme prispôsobovať vek odchodu do dôchodku. Musím e, ešte raz pripomenúť, že je dôležité, aby mali ľudia dlhšie prácu a to je možno uh, aj podpora ich sú, a je potrebné podporiť ich súkromné úspory v rámci dôchodkového zabezpečenia, tak aby oni neprišli. My musíme zlepšiť na európskej úrovni systémy bez toho, že by sme do toho zasahovali. Musíme posilniť práva um, aj mladých ľudí, musíme mať viac pravidiel pre finančný sektor my sme proti tomu, aby bol rovnaký vek odchodu do dôchodku. My potrebujeme štátny systém, ktorý bude vybudovaný na systéme solidarity, ktorý podporí e, a bude vyplácať dôchodky a e, tak, aby starší ľudia mohli žiť a, e, a normálne a aby neboli chudobní. Pán Clark, minúta. 20. 22. novembra minulého roku povedal e, spravodajca, že e, členské štáty majú pôsobnosť pre oblasť dôchodkov. Dnes sa hovorí o dôležitosti koordinácie na e, európskej úrovni a vyzýva, táto zelená kniha vyzýva štáty, aby koordinovali svoju politiku v oblasti dôchodkov. V Británii e, príslušné miesta vyjadrili názor, že tento systém e, urobí e, dôchodkové systémy nákladnejšie. Možno, že je to prehnané tvrdenie, ale je potrebné, aby sme si uvedomili, že takýmto spôsobom by sa mohli veľmi zvýšiť odvody na dôchodky, príspevky na dôchodky. Musíme si dať pozor, aby sme predišli potenciálu, e, ktorý je v tomto smere negatívny. Ďakujem. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, v pakte stability a konkurencieschopnosti sa hovorí o dôchodkovej reforme, ale ako ju zabezpečiť, keď e, Európska komisia vyžaduje, aby členské štáty, ktoré sú súčasne v deficite, e, oddialili túto reformu do roku 2013. E, takisto sa hovorí o potrebe znížiť príspevky poistenia zamestnancov. E, je potrebné zabezpečiť minimálnu úroveň dôchodkov aj pre e, cudzincov, ktorí prídu do našej krajiny a nikdy do týchto fondov neprispievali. Táto správa by ešte naďalej mohla zvyšovať tlak, ktorý sa vyvíja na členské štáty aj v súvislosti s tvorbou kapitalizačných pilierov, ktoré predstavujú veľké riziko. E, dôchodky patria do pôsobnosti zodpovednosti členských štátov, ale je potrebné, aby sa e, veľmi prísne sledovali výdavky z e, štátneho rozpočtu, ale e, tu to vstupuje do rozporu s výdavkami na záchranu Európa a vytvorenie ultraliberálnej Európy. Pán Mann, ďakujem pekne pani predsednička. Je potešiteľné, že konečne takáto správa nie je skrytá v pondel, nie, sa neprerokváva v pondelok. Máme tu obrovské množstvo pozmeňovacích návrhov a to z výboru eh, pre zamestnanosť, ako aj z asociačného výboru. Tu sa týka Nemecka, Luxemburska, Fínska a Luxemburgu. Tu sa dohodlo, že sa vytvoria nové minimálne štandardy a, a bude sa odporúčať tvorba, tvorba podnikového dôchodku. Eh, v Nemecku čo sa týka dobrovoľne eh, plátenej eh, podnikového dôchodku, to až 17, tvorí to 17 Ku kompromisu by som prispel možno hm, konštatovaním, že by sa všetky tieto predpisy mohli alebo že by sa mali jednoducho skontrolovať detailnou správou alebo detailným monitoringom o pokroku. Je potrebné, aby sme si, pri, aby sme si povedali, že nemôžeme mať jednotnú definíciu primeranosti vyplacaných dôchodkov Spoková kancelárka Merkel a prezident Sarkozy sa zastávajú zmeny dôchodkových systémov, ktoré, ktoré nastane postupne. Je potrebné, aby sa národné eh, dôchodkové systémy prispôsobili demografickým krivkám v jednotlivých štátoch. Je potrebné, aby sme v Bielej knihe diskutovali eh, dôslednejšie o, prak- o príslušnej praxi, pretože čo sa týka podnikových, eh, podnikových dôchodkov, tu, sú, tu ide o vyššie sumy Pani spravodajkyňa by vám chcela položiť otázku. Príjmate? Pani e, spravodajkyňa chce položiť otázku. Súhlasíte s tým? Nech sa páči, pani Omen. Ďakujem, pani predsednička. Nechcem e, to nechať len tak, e, preto sa chcem pána opýtať alebo ho poprosiť, aby mi povedal, kde E, e, je v mojej správe, že by sa salvabilita mala uplatniť na druhom, pre druhý pilier. Áno, chcete odpovedať? Nech sa páči. Áno, my sme mali dva, dve správy z dvoch výborov, kde sa hovorí, že sa má savabilita pre, e, prispôsobiť e, k podnikovým systémom, pretože v krajinách ako Francúzsko máme takúto skúsenosť, ale v iných štát, členských štátoch EÚ takúto skúsenosť nemáme. Takže e, samozrejme e, budeme mať šancu o tomto detajne diskutovať v rámci tvorby Bielej knihy. My musíme jednoducho získať skúsenosti o tých, ktorí s tým skúsenosti majú. Môžeme spolupracovať, som ochotný. Nemáme slova na e, čas na ďalšiu výmenu názorov. Pani Bereš. Ďakujem, pani predsedajúca. A, toto je e, orientačná diskusia, ale Európsky parlament by mal vyslať posolstvo. Eh, ale eh, otázka dôchodkov eh, je na programe už dlhšie. Chcela by som uviezť odkaz na pakt konkurencieschopnosti, kde sa hovorí o dôchodkov, ktoré by mali byť jednotné, alebo vek odchodu do dôchodku by mal byť v Európe jednotne ustalený na úrovni 67 rokov. Správa pani Omen Reuten hovorí aj o ďalších e, smeroch, ale je potrebné, aby sa prihliadalo aj na sociálne dôsledky, ktoré, sa, e, ktoré tu vstupujú. Ehm, e, nie je tu napríklad dostatočne zohľadnená rodová záležitosť. Okrem toho musíme nájsť lepšie spôsoby, ako upraviť dôchodkové systémy tak, aby sa podporovala zamestnanosť. Pokiaľ ide o stanovenie zákonného veku odchodu do dôchodku musíme e, vychádzať aj zo skutočnej doby dožitia. Pre nás táto správa páni Reuten pre nás ako francúzských socialistov nie je priateľná, pretože e, je potrebné, aby sa e, zákonný vek odchodu do dôchodku skutočne e, dal do pomeru s dobov dožitia a my nemôžeme navrhovaný systém pod podporiť. E, ďalej, pokiaľ ide o účasť sociálnych partnerov, myslím si, že neboli dostatočne konzultovaní. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že um, čo sa týka tejto správy a my tak sme uh, s pani spravodajkami našli taký vyvážený, takú, také vyvážené odpovede. My vieme, že by sme mohli urobiť viac, keď by sa um, ešte viac uh, počiarkol význam prvého piliera. Nuž, e, áno, to je dôležité, pretože zdravé štátne financie podporujú prvý pilier a musíme sa jednoducho pozrieť, aké dôchodky, aké dôchodkové záťaže e, ten, ktorý štát znáša e, takže Komisia Európska únia majú určitú úlohu, aby sa zmonitorovali jednotlivé členské štáty tak, aby sa zistilo, kde je e, ten pes zakopaný, kde je ten problém. Takže je dôležité, e, keď ste sa odkazovali na e, Solv, Solvabilim 2, musíme jednoducho vidieť, ako, kde sú tie rizika. My sa musíme zaoberať dlhodobým rizikom pre dôchodkové systémy v druhom pilieri. Toto musí byť takisto naša úloha. Uh, Takže keď e, som si vypočul pani Harkiny, ja sa obávam, že tie rizika v členských štátoch nie sú pokryté e, za všade rovnako. Pán Šimaňský, ďakujem pani predsednička. Projekt uznesenia e, parlamentu. Vážená pani predsednička, ja mám Takže dovolte mi, aby som vám povedal, e, že by sme sa mali venovať lepšej praxi bez zasahovania do kompetencií členských štátov. Je to veľmi dôležité i oblasti, ako sú dôchodkové systémy. V rámcach diskusie, e, ktoré sme e, robili počas vypracovania tejto správy, sme videli, že demografické krivky sú zásadné, majú zásadný význam pre budovanie ďalších dôchodkových systémov a preto je dôležité, aby sme e, sa, e, preto je pre mňa dôležité, aby sme diskutovali aj o demografickej kríze v Európe a mali by sme formulovať, nie, nielen, že by sme mali formulovať e, záväzky, ale mali by sme brať do úvahy aj jednotlivé odlišnosti členských štátov tak v ich finančných možnostiach, ale aj čo sa týka publikovateľných, podnikových a súkromných systémov dôchodkov. Pán Hendo, pani predsednička, vážené dámy a páni, um, vieme, že základom spoločnosti sú hodnoty, ktorý, ktoré uh, vytvárajú ľudia svojou prácou, pretože ľudia, a kto, na to musíme vytvoriť aj príslušné dôchodkové systémy. Musíme uh, z, e, musíme zabezpečiť, aby e, štátne, e, štátne dôchodky boli stabilné. Mnoho podnikových a súkromných dôchodkov stroskotalo. Bolo by absurdné, aby sme sa ešte intenzívnejšie venovali súkromnému a kapitálovému pokrytiu dôchodkových systémov. Ľudia pracujú, oni vlastne platia za brutál, brutálnu politiku šetrenia v rámci Európskej únie teraz majú zase, teraz chcú štáty sanovať svoje rozpo, finančné rozpočty vyšším vekom odchodu do dôchodku a znížením dôchodkov. No na to tu pomôže len posilnenie, posilnenie verejných penzijných systémov. Ďakujem, ja slovo teraz má pán Obermajer na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca. V EÚ dojde k zmene teraz tej e, vekovej pyramídy a najväčší podiel bude mať e, práve skupina ľudí nad 55 rokov, ak zostanú súčasne e, také nízke čísla pôrodnosti a ak mladí budú nedalej tak neskoro odchádzať do pracovného veku. Potrebujeme preto politiku, ktorá bude naklonená rodinám. Potrebujeme naj, na, zaviesť v, v oblasti daní z príjmu špeciálny splitting pre práve tieto otázky. Toto všetko má viesť e, zni, k zníženiu e, odvodov. Popri tom musíme vytvoriť súčasne stimuly na to, aby e, naši seniory mohli čo najdlhšie zostať zárobkovo činnými. A túto je dôležité posolstvo pre komisiu. Tak často chvála, chválené pristahovalectvo nie je predsa dobrý spôsob a liek na naše e, penzíne systémy a nepovedie k f, e, sociálnemu zmieru v Európe. Ďakujeme a teraz má slovo pani Jazloviecka. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, vážené dámy a páni e, demografické zmena, e, zmeny a dlhšia doba dožitia a ďalšie zmeny spôsobujú um, krízu v eh, systéme dôchodkového zabezpečenia, eh, musíme eh, konštatovať, musíme teda stále mm, konštatovať a preferovať, či sú, všo, či sú štátne dôchodkové systémy stabilné a je potrebné, aby sme nezasahovali do kompetencií členských štátov, ktoré e, toto majú za, zabezpečovať, ale v každom prípade je dôležité, aby sa náklady reform zohľadňovali e, pri, pro, v rámci e, monitorovania procedúry dosahovania nadmerného deficitu. Um, pretože pokiaľ to tak nebude, tak členské štáty uh, dôchodkové systémy reformovať nebudú je potrebné zohľadniť dva aspekty. Tak, aby sme, aby sme mm, posilnili dôchodkové zabezpečenia, musí, musia byť e, opreté o verejné financie a to buď z verejných financií, ale aj z financovaní, e, finan, musí byť financované z podnikov a e, z kapitálového trhu. Za druhé, členské štáty sú, potre, e, sú povinné zrovnať čas odchodu do, do dôchodku. Tam, kde je to potrebné, je potrebné predlžiť vek odchodu do dôchodku s tým prírodzeným dôsledkom, že naši občania žijú čím ďalej, tým dlhšie. Je potrebné ale urobiť aj potrebné reformy na trhu práce, a zabezpečiť príslušné školenia a zdravnú starostlivosť. Ja chcem pani spravodajkyne poblahoželať k jej správe a ďakujem za výbornú spoluprácu. Pán Gutierrez Prieto, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Už sa e, to povedalo, že e, dôchodkové systémy v Európe Európe, dôchodkový systém v Európe musí byť verejný, musí byť e, štátny. Toto je jediný spôsob, ako zredukovať e, riziko chudoby e, v našich krajinách. Jednotlivé členské štáty, ktoré, kde sú vysoké príjmy, tí, to, uh, tieto, uh, už o tom diskutujú v roku 2008. Sme mali problémy, ktoré ešte existujú, uh, ktoré existujú stále ďalej ktoré pretrvávajú. My musíme na trvalej udržanosti pracovať transverzálne. To znamená, že musíme um, ambicióznu politiku zamestnanosti, potrebujeme ambiciozne projekty, musíme uh, tu ambiciozne integrovať jednotlivých uh, zamestnancov tak, aby sme zabezpečili udržateľnosť našich dôchodkových systémov. Uh, škoda, že ten text tu a nekritizuje, že správa nekritizuje zneužívanie podnikových dôchodkových systémov. Je to pre nás, myslím si, dôležité. To je dôležité pre všetky dôchodky a pre tých, ktorí chcú mať prístup k práci. Pani Lin? Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za jej vynikajúcu prácu. Je úplne jasné, že dôchodky spadajú predovšetkým pod pozornosť členských štátov my odmietame akékoľvek snahy o zavedenie jednotného minimálneho veku odchodu do dôchodku na európskej úrovni. E, je úplne jasné, že sú to práve členské štáty a nie EU, ktoré sú zodpovedné za úpravu dôchodkových systémov. Napriek tomu si môžeme vymieňať naše najlepšie skúsenosti. E, pripomínam smernicu o zamestnanosti z roku 2000, kde sa zakazuje diskriminácia na základe veku. Pokiaľ ide o vek odchodu do dôchodku, vždy som hovorila, že je potrebné, aby sa tento vek stanovil na úrovni členského štátu eh, a eh, aby mal aby sa, uh, za, uh, aby sa zrušil uh, povinný vek odchodu uh, na dôchodok, aj keď ľudia chcú uh, pracovať. Toto mi chýbalo v tejto správe. Nech sa páči, pán Zabrnoch, minúta. Votre micro, oui. Vážená pani predsedajúci, dámy a pánové. Vážená pani predsednička, dámy a páni, rád by som poblahožal eh, k spravodajkyni E, ktorá sa výborne vysporiadala s e, celými stovkami pozmeňujúcich návrhov. Hoci správa nie je legislatívneho charakteru, má veľký význam pre budúcu formu dôchodkových systémov členských krajín EÚ. Zásadné závery, ktoré podporujeme, sú nasledovné. Rozhodovanie o dôchodkových systémov je politické rozhodovanie v plnej zodpovednosti jednotlivých členských krajín. Ďalej, zvýženie veku odchodu do dôchodku je nevyhnutné Jediným zdrojom rastu Európskej únie v budúcich rokoch je rast produktivity práce. Kľúčovou úlohu HU zohráva podpora zamestnávania starších pracovníkov, predovšetkým prostredníctvom väčšej pružnosti pracovnoprávnych vzťahov a správnym nastavením penzijných systémov. Koordinácia penzijných systémov na úrovni EÚ nie je vhodná my preto nepodporujeme zlučovanie veku odchodu do dôchodku ani viazanie tohoto odchodu na e, priemernú dĺžku života. Ehm, ani zjednocovanie definícií, ani primeranosti dôchodkov na úrovni celého spoločenstva. Ďakujeme a teraz má slovo pani Liotách na minútu. Nech sa páči van de lidstaat zelf en solidariteit. Dat... Subsidiarita je otázkou členských krajín a solidarita, už to sú všetko e, body, ktoré neustále opakuje pani spravodajkyňa k dôchodkovej politiky. Myslela som, že e, tú základnú knihu, e, tú zelenú, zelenú knihu, ktorá je tak usporiadaná, ako je, že ju hneď nasmeruje do odpadkového koša. A teraz ma šokuje, že ju považuje za výbornú. Na jednej strane chce subsidiaritu pani spravodajkyňa, na druhej strane je tu množstvo návrhov smerom k tomu, aby sa zvýšil vplyv EÚ. EÚ e by mala teda potom e, stanovovať, kto bude v minimálnom veku odchodu do dôchodku a tak ďalej. Ona bude rozhodovať potom o zvyšovaní tohoto veku, ona bude e, hovoriť o zvyšovaní prostriedkov penzijných fondov a bude podporovať ďalej privatizáciu týchto fondov. Kde tam, prosím vás, vidíte tú subsidiaritu? To e, by ešte zvyšovalo, ak by to malo zvyšovať sociálnosť celého tohoto tak by to bolo za, e, opodstatnené, ale tu sa bude len zvyšovať podľa mňa priepas medzi chudobnými a bohatými. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Začal by som tým, že poblahoželám kolegyni Omen Reuten k vynikajúcej práci, ktorú odviedla na tejto správe. Táto správa uznáva e, skutočnosť, že E, európsky občania sú osobitne zraniteľní a preto členské krajiny by mali zabezpečovať, aby tu boli systémy sociálnej ochrany, penzíne systémy, ktoré by mali byť silné a ktoré by európskemu starnúcemu obyvateľstvu dávali bezpečnosť za, e, e, ekonomicky nezávislého života. Tu by som chcel zdôrazniť, že členské krajiny potrebujú definíciu e, adekvátnosti, teda to, čo je primerane potrebné pre iných ľudí, aby mohli viesť dôstojný život. Toto by sa malo stanovovať e, e, e, na základe domácich daností členských krajín. No, takže treba rešpektovať princíp subsidiarity. Rozhodne vítam iniciatívu komisie zaviesť takéto usmernenia, Ide o to, aby politici príjmali rozhodnutia k tejto dôležitej oblasti. Členské krajiny musia predsa dosiaho- dosahovať e, ciele zelenej knihy, aby boli e, e, dôchodky udržateľné. Bude to ťažké implementovať v týchto ťažkých časoch o to viac a preto treba mnohé zohľadniť práve v kontexte ekonomického spravovania. Ďakujeme a teraz má slovo pani Gönc a to na minútu. Fontosnak tartom. Ďakujem, pani predsedajúca. Verím, že je určite veľmi dôležité, že máme európsku koordináciu v dôchodkových, e, v dôchodkových veciach a že táto bude čo najväčšia. E, obdobie e, krízy prináša otázku makroekonomickej stability a tiež otázky súvisejúce eh, s dôstojným životom mnohých občanov. V mnohých krajinách vidíme situáciu, kde sú eh, rôzne záujmy, rôzne vývoje dôchodkových systémov. Ale akékoľvek zmeny tu budú, musíme zabezpečiť, aby trvalá udržateľnosť a dôstojný e, dôchodkový e, život boli v centre našej pozornosti. Tieto otázky treba diskutovať so sociálnymi partnermi v tripartite, treba e, informovať občanov o tom, ako sa odzrkadlia zmeny a treba mať, robiť rozhodnutia informované. Občania ich musia robiť na báze informovanosti, akékoľvek zmeny nastanú. Ďakujeme na minútu pani Ford.

Ďakujem. Keď eh, Bismarck zaviedol v roku 1889 štátne dôchodky, eh, priemerná dĺžka života bola len 45 rokov. Dnes žijeme dlhšie, ale sme konfrontovaní s výzvou, ako zabezpečiť v dôchodkovom veku primeraný príjem. Eh, v krajinách sa táto situácia mení a majú odlišné okolnosti a preto by jednotlivé štáty mali byť zodpovedné za určenie výšky dôchodku. Správa tej, tohto parlamentu je jednoznačná. Nie je možné zaviesť ani minimálnu um, výšku príjmu, ani uh, jednotný vek odchodu do dôchodku. Uh, nie je možné to jednotne upraviť vo všetkých krajinách. Je potrebné zaviesť transparentný systém, ktorý je pochopiteľný a ľahko uplatniteľný, ale musíme uh, vychádzať z toho, že dôchodkové systémy sa nerozvíjajú porovnajú systémom poisťovní alebo bank. E, ďakujem. Pani Morin Šachtie, minúta 30. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcela povedať, že kríza a demografia e, idú ruka v ruke a je potrebné to brať do úvahy pri riešení problému dôchodkov v európskych štátoch. V prvom rade by som chcela oceniť e, prácu, ktorá sa vykonala a takisto e, by som e, chcela oceniť prípravu zelenej knihy, ktorá je výsledkom konzultácií a kompromisov dosiahnutých aj v súvislosti s prípravou správy Riha eh, omen. Chcela by som zdôrazniť tri body, ktoré je nevyhnutné brať do úvahy s cieľom úspešne riešiť problém solventnosti dôchodkových systémov. Prvá vec to je nerovnosť, ktorej obeťov sú predovšetkým ženy v dôchodkovom veku, pretože e, nerovnaká pracovná kariéra ich vedie k chudobe v momente odchodu do dôchodku. Druhá vec, pán komisár a pani spravodajkyňa, chcem Chcela by som zdôrazniť, že e, musíme Eh, si uvedomiť, že ešte eh, stále sme konfrontovaní s generáciou žien, ktoré nepracovali a ktoré eh, takto majú nárok len na minimálny dôchodok. To je jedna vec. Ďalej vstupujú sem na, na trh práce, vstupujú mladí ľudia, ktorí budú musieť potom znašať bremeno viacerých generácií svojich detí, svojich rodičov, rodičov a svojich starých rodičov. Čiže vzhľadom na tento problém je potrebné predlžiť e, pracovný život. Ďakujem. Pani Steinruck, Vážne kolegyne a kolegovia, dôchodkové zabezpečenie v Európe, e, na to je základným predpokladom, aby mali ľudia pri, e, primerané, primerané zamestnanie, pretože keď budú pracovať v lacných uh, joboch, tak jednoducho nebudú uh, mať dostatok peňazí na prispievanie do fondov. Je potrebné takisto zabezpečiť, aby ľudia mohli žiť z toho, čo zarobia, aby a aby ešte mali prípadne na eh, plátby do eh, dodatočných dôchodkov, do mm, prídavných eh, dôchodkových systémov. Nemôže byť, že si povieme, že to je vec členských štátov. Od nás musí vys- my musíme vysať signál. My musíme zabezpečiť, aby tí ľudia mohli tu žiť moji kolegovia hovorili už o nemeckom dôchodkovom systéme, bez toho, že by som sa tomu venovala v detaile. Ja e, prichádzam e, k rovnakému záveru pri hodnotení zelenej knihy, že e, by sme mali s komisiou spolu preberať jednotlivé návrha tak, aby komisia E, zohľadňovala národné osobitosti e, dôchodkových systémov členských štátov, pokiaľ bude vypracovávať nové návrhy. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že je potrebné, aby sme vychádzali z reality a aby sme vychádzali z takých e, systémov dôchodkov, ktoré sú založené na e, presunie prostriedkov e, na medzigeneračnom princípe Tie dôchodkové systémy musia byť e, financované či dotované z verejných zdrojov, aby prežili a nemôžu sa riadiť len hospodárskymi princípami. princípami. E, e, v súčasnosti sa deficit dôchodkových systémov prehlbuje. Dochádza k tomu eh, aj eh, napriek tomu, že sa zvyšuje eh, od vek odchodu do dôchodku a predlžuje sa doba platenia odvodov. Ale pokiaľ sa nepríjmu opatrenia, situácia sa bude ďalej zhoršovať. E, e, riešením je e, taký systém dôchodkov, kde ľudia, ktorí pracujú, budú si prispievať na svoje vlastné dôchodkové fondy. az európai unió sok mindennel foglalkozott a fogyatékossággal élőkre vonatkozóan. Európska únia pracuje na mnohých otázkach, ktoré sa dotýkajú zdravotne postihnutých osôb. Pokiaľ ide o dôchodkové systémy v Európe, tu hovoríme o skupine ľudí, ktorí e, nie sú dostatočne pokrytí. Hovoríme o ľuďoch, ktorí Ehm, musia vstúpiť do e, systémov dôchodkového poistenia v invalidite. A v mnohých krajinách e, samotné základy dôchodkových systémov sa otriesajú a je to v rozpore so stratégiou 2020. My eh, nehovoríme o riešeniach, ktoré byli šité na mieru ľuďom, ktorí ich potrebujú. Tieto systémy by mali umožniť, aby eh, mohli títo ľudia pracovať na eh, trhu práce. Prognozy ukazujú, že bude potrebné brať do úvahy zmeny pred to, že sa e, zníži e, počet ľudí, ktorí prispievajú na dôchodkové systémy. Preto tieto systémy nie sú udržateľné, e, predovšetkým pre zdravotne postihnuté osoby. Podporujem myšlienku kde sa uvádza, že v súčasnosti máme v Európe 50 e, miliónov ľudí, ktorí sú zdravotne e, postihnutí, 41% z nich má prácu. Pán Pukakis, minúta. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela poblahoželať pani, eh, pani spravodajkyni, snaží sa vytvoriť finančnú udržateľnosť, ale aj sociálnu spravodlivosť dôchodkových systémov. Ale v časoch vysokej nezamestnanosti, liberalizácie trhu práce, eh, znižovania miest a demokratických víziev, je dôležité, aby sme um, vytvorili uh, spravodlivé a a nosné e, dôchodkové systémy. Dôležité je prerozdeľovanie, pretože toho musí byť e, v stredobodom e, stredobodom týchto systémov, pretože to je jediný garant toho, aby tie plnenia postačovali na prežívať ľudí. To nie, nemôžeme sa orientovať len na doplnenie z druhého a tretieho piliera, ale musíme jednoducho sa postarať o to, aby sme vytvorili primeraný regulačný rámec koordinácia alebo pardon, korelácia, korelácia medzi demografickými trendami a, a priemernou a dobou priemernou dĺžkou života. Toto je potrebné zohľadniť, ale takisto je potrebné zohľadniť kvalitu práce. Musí, musia byť vytvorené stimuly na to, aby, ľudia, aby občania mohli dlhšie pracovať ale samozrejme nemôžeme brániť mladým ľuďom k prí, v prístupu prístupe k trhu. Teraz e, otváram diskusiu Catch the Eye, ale musím vás upozorniť, že už máme dosť uh, veľké oneskorenie a uh, pol v 8 by sa mala začať hodina otázok na komisiu. Uh, Ehm, e, pritom nás ešte čaká ďalšia e, rozpráva o správe pani Matias o falšovaných liekov. E, teraz začíname procedúru Catch the Eye. Prvý je pán là. Odešiel, takže to padá pani Lukačievska. Pani predsednička, diskusie, ktoré sa v niektorých členských štátoch e, konajú na e, tému dôchodkových systémov a emócie, ktoré vyvolávajú, ukazujú, poukazujú na to, aká je ťažká táto matéria nie je jeden jediný model dôchodkového systému, ktoré by, ktorý by um, pokryval um, potreby všetkých členských štátov. Zdá sa, že sa nevyhneme reforme dôchodkových systémov v členských štátoch. Už teraz vidíme, že máme problémy s nárastom nákladov na vyplácanie dôchodkov. A toto môže rozpočiť členských štátov o v základoch. Dôchodky však musia byť isté, musia byť bezpečné a musia um, Eh, nám umožňovať ehm, ďalší život. Je dôležité, aby sme sa tiež venovali aby sme sa tiež venovali zrovnoprávneniu dôchodkov medzi ženami a mužmi. Ďakujem. No, pána, madame Plump, pour une minute. Pani Plump, minúta. Madame Je to pani Plumb. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som hovoriť o tom, že hneď na začiatku tejto rozpravy pán komisár hovoril o úspechu európskeho sociálneho modelu. A jedným z výsledkov alebo s jedným prejavom tohto úspechu je práve rovnosť príležitosti medzi mužmi a ženami. Dúfam, že táto správa vyšle jednoznačné posolstvo, pokiaľ ide o E, začlenenie rovnosti e, e, príležitosti aj pokiaľ ide o dôchodky. Chcela by som hovoriť o troch bodoch. V prvom rade o potrebe vyhodnotiť dosah opatrení uznania e, práce doma e, na spoločnosť. Je potrebné, aby sa e, použili poistno-matematické spôsoby za zohľadnenia aj práce doma. Treba v smernice z roku 2004 sa hovorí o diskriminácii Pani Bilbao, ďakujem veľmi pekne. Dôchodkový systém je dôležitý pre sociálny model Európy. Toto musíme zachovať. Je dôležité, aby sme vedeli, že ide o garantovanie štátneho systému, ale tak, aby sme ho mohli zabezpečiť, musíme do toho implementovať aj e, konzenz so sociálnymi partnermi a nevládnymi e, organizáciami e, v spoločnosti. Je potrebné však, aby sme rozšírili garancie, aby sme mali dohľadný, dohľadový systém. Um, toto všetko by sa malo rozšíriť aj na iných nositeľov, nielen na verejné dôchodkové systéme. Ehm, je potrebné, systémy je potrebné zohľadniť odlišnosti v členských štátoch a je potrebné, aby sme zabezpečili uh, aby sme zabezpečili eh, pohodlný život starších občanov, ale aj plnohodnotný život mladých ľudí. Mobilita zamestnancov si vyžaduje, aby eh, sa eh, nerobili problémy s prenosom dôchodkov z, členského, z jedného členského štátu do druhého. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že musíme zohľadniť otázky pohlavia a zdravotného postihnutia. Pani Štrojder má slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, naozaj chcem položiť otázku, či dáva zmysel e, vôbec reagovať bielou knihou na túto rozpravu no, a neriešiť radšej e, súrne problémy. Podľa mňa sú to nasledovné. Poprvé, skutočnosť, že skutočný dôchodkový a zákonný dôchodkový vek sa výrazne e, líšia. To znamená, mali by sa naozaj spustiť opatrenia protidiskriminačné, e, ktoré by sa dali kontrolovať e, zo strany komisie, aby naše dôchodky boli trvalo udržateľné. A po druhé, táto správa vás celkom jasne vyžaduje, aby tu bola prenosnosť e, podnikových dôchodkov. To je oveľa súrnejšie, pretože mobilní pracovníci momentálne naozaj strácajú peniaze a nemajú možnosť mať e, dobré dôchodky, ktoré by im zabezpečili e, do, e, dobrý život. Myslím si, že len strácame čas touto bielou knihou. Ďakujeme a teraz má slovo pán Rubik. Monsieur Pán Vážení kolegovia, v časoch ekonomickej krízy a následkom starnutia obyvateľstva môžeme sledovať e, zlé situácie rozpočtov krajín. Množstvo dôchodcov narastá a to len podkopáva trvalú udržiteľnosť e, dôchodkových systémov. A preto systémy treba e, upraviť, prispôsobiť ich aktuálnym výzvam. Súhlasím s tým, že komisár, pán komisár, ktorý hovoril o tvrdej práci, na príprave týchto materiálov a usmernení. Ja si však myslím, že by sme mali vytvoriť sociálny fond, podobný kohéznemu fondu, ktorý by mal za cieľ pomôcť dôchodcom vo všetkých členských krajinách s nízkou mierou príjmov, kde štátne rozpočty nedokážu zabezpečiť e, dôstojný príjem ľuďom e, v pokročilom veku. Naozaj e, vidíme, že sú tu problémy. Musíme pokročiť a preto dám e, slovo pánu e, komisárovi. Chceme počuť, čo nám on povie na e, jednotlivé vystúpenia. Viac nám čas neumožňuje, bohužiaľ. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som znova zablahoželať e, e, výboru, e, ktorý sa pričinil o vypracovanie tejto správy. S radosťou som si a so zájmom som si vypočul názory predstaviteľov jednotlivých skupín, ale napriek istým odlišnostiam táto správa bola, dostala veľkú podporu. Ehm, ehm, začiatkom budúceho roka by som chcel ehm, preto vydať súhrn všetkých týchto poznatkov. V roku 2011, ako som už povedal, bude vypracovaná biela kniha, ktorá bude sprevádzaná aj hodnotením dosahu. To poskytne ďalšiu príležitosť na to, aby sme sa zapájali do vzájomnej diskusie. Môžem vás uistiť, že Skupina e, Komisie pre dôchodok už minulý týždeň diskutovala o možnostiach e, zlepšenia európskeho dôchodkového rámca. Bola dosiahnutá dohoda o tom, že by sme mali aj naďalej uplatňovať holistický prístup k dôchodkovej reforme. Zároveň treba pokračovať v dialogu s rôznymi zainteresovanými stranami a prijímať potrebné iniciatívy tak, aby boli dôchodkové systémy chránené pred nesolventnosťou oblasťou a aby sme e, vypracovali kodexy správnej praxe. Takisto musíme riešiť rodovú dimenziu a musíme e, e, o tejto otázke venovať väčšiu pozornosť v Bielej knihe, než tomu bolo v Zelenej knihe. Zároveň by som vás chcel uistiť, že Biela kniha aj Zelená kniha budú ďalšími cieľmi nášho úsilia. Európska komisia nemá nejaké vyhranie odstránené názory, pokiaľ ide o zavedenie jednotného veku e, odchodu do dôchodku v Európe, pretože e, si myslíme, že musíme vychádzať z rozmanitosti a musíme takisto rešpektovať demografickú realitu v jednotlivých krajinách. Ale takisto si musíme uvedomiť, že budúce dôchodkové systémy budú do väčšej miery závisieť od dlhodobého vývoja na trhu práce a na finančných trhoch. Preto treba vytvárať možnosti zamestnávania opatrenia aj pre zdravotne postihnuté osoby a zvýšiť stabilitu finančných systémov. Vážení e, poslanci, e, chcel by som vyjadriť e, očakávanie alebo potešenie z, aj z toho ďalšieho, z ďalšej spolupráce s parlamentom v tejto veľmi dôležitej téme. Teraz dávam slovo pani spravodajkyni. Ik wil de gelegenheid baat nemen Rada by som využila túto možnosť na to, aby som poďakovala niektorým kolegom, pán Kutas, pani Matera, pán De Jung, neviem, kde teraz presne sú, a vidím pána De Junga. Zopár e, poznámok e, k vám. Vy ste povedali mnohé veci, ktorým nerozumiem. Pán De Jong povedal, že chceme my všetko riešiť e, na európskej úrovni. Nie, to my nechceme. My sme naďalej za subsidiaritu. Pani predsedníčka, Eh, nuž, myslím si, že tu ide skôr o problém s ekonomickým e, riadením. Možno to súvisí s tým. My chceme, aby každý, e, kto robí, aby každý robil to najlepšie smerom k tomu, aby hospodárske riadenie e, veci bolo e, vecou všetkých. Nechceme predsa, aby niekto bol e, zvýhodnený a niekto znevýhodnený. To by nebolo určite uspokojivé. Pani e, Liotard tu nie je, ale myslím si, že aj ona tiež asi nečítala túto správu, pretože jej vyhlásenia e, o tom nesvedčia. Pani Matera, pán De Jung, tým som sa už poďakovala. Chcem pá, pani Harkinovej, pánu Dardenovej, pani Lambertovej a ďalším poďakovať, teda ako tieňovým spravodajcom všetkým chcem poďakovať za to, že e, e, prispeli k tomu, že správa je taká, aká je. Myslím si, že je to dobrá analýza e, povinností, ktoré nás čakajú. Myslím si, že určité body zostávajú citlivými, ktoré súvisejú s členskými krajinami. Napriek tomu si myslím, že Ehm, sme v komisii určitou formou pomohli a myslím si, že komisia teraz môže vytvoriť dobrú bielu knihu a myslím si, že všetci budeme e, ťahať za jeden povraz. Myslím si, že to bola e, ťažká práca, ale verím, že zajtra budeme môcť povedať koniec dobrý, všetko dobré. E, uzatváram túto rozpravu. Hlasuje sa zajtra na obed. A tí, ktorí nedostali slovo, tým sa ospravedlňujem, ale môžete e, tieto otázky